<clears throat> Thank you very much, members. Ďakujem pekne, kolegyne, kolegovia. Takže pokračujeme v našom programe bod 7. Makrofinančná pomoc Moldavskej republike. Teraz budeme diskutovať na návrhu stanoviska. Máme tu spravodajcu Auštrevičius za ALDE. Takže ide o túto makrofinančnej pomoci Moldavskej republike. Európska komisia navrhla 100 miliónov eur v forme grantov a požičiek a my sa nachádzame v tom procese, kde sa zapodievame tými zisteniami, pokiaľ ide o podvody z roku 2014. Týka sa to e, bývalých e, ministrov zastupcov vlády, ktorí vlastne spreneverili asi 11 miliónov eur z troch tradičných bank. Sú tu určité informácie zo strany novej vlády, pokiaľ ide o dohodu s Medzinárodným fondom, pokiaľ ide o to, že obnovenie tejto pomoci, malo by sa to opätovne rozbehnúť, e, tak ako bolo mm, súhlasené roku 2016 do rozpočtová podpora. My chceme prispieť tejto správe, ktorú pripravil Výbor pre medzinárodný obchod. Hlasovať sa bude o nej 25. apríla. Spravodajca sa ospravedlnil, že nemôže dnes prísť, takže v jeho mene dostane slovo pani Desarnes za ALDE, ktorá nám predstaví návrh stanovisko v jeho mene. Nech sa páči monsieur le président. Euh, effectivement, euh, Petras est... Áno, pán auštrevičius je v Ženeve na 34. zasadnutí e, Rady pre ľudské práva OSN a preto ja prezentujem jeho e, stanovisko k makrofinančnej pomoci Moldavskej republiky. Čiže navrhuje sa 100 miliónov e, z toho 60 e, miliónov vo forme úveru a vo forme dotácie 40 miliónov eur. A posledná pomoc Moldavsku, ktorá bola pridelená, bola vo výške 80 miliónov eur. Predse, pre, spravodajca chce posilniť e, text dvomi spôsobmi. Poprvé, je potrebné posilniť kľúčové demokratické princípy, je potrebné urobiť konkrétne pokroky v Moldavsku v nezávislosti justície, plurality, v, pr- v pluralite médií, e, zlepšiť boj proti korupcii a podvodom. Je potrebné pripomenúť, že toto má začať efektívnym vyšetrovaním e, obrovského bankového podvodu a krádeže v roku 2014. Aby sa tieto ciele splnili, je potrebné e, uplatňovať podmienky, ktoré budú e, prísnejšie, jasné referenčné body, pravidelné e, správy predkladané Európskemu parlamentu a pozastavenie pomoci, ak sa neurobí pokrok v týchto požiadavkách. No a druhá požiadavka nášho správodajcu je lepšie asociovať naše parlamenty, najmä pri príprave memoranda o porozumení, kde budú detailné informácie o makrofinančnej pomoci a jej mm, poskytnutí. Tieto informácie podľa spravodajcu musia byť lepšie vymieňané a poskytované Európskemu parlamentu. A tretí bod, spravodajca zdôrazňuje, že situácia v Moldavsku je mimoriadne komplikovaná Vzhľadom na to, že sa budú konať legislatívne voľby v eh, novembri 2018, je v záujme EÚ podporiť reformy, ktoré teraz prebiehajú a je potrebné poskytnúť to, to, túto pomoc v predpísanej lehote. Bolo by teda dobre, keby sa dal dodržať termín rokov 2017 a 2018. Ale tie najprísnejšie podmienky eh, budú eh, tou pákou, ktorá urýchli reformy, ktoré Moldavsko podporuje. Spravodajca navrhuje, aby ste podporili návrh komisie, ale chceme tam ešte pridať e, prísnejšie záruky, e, keďže demokratický stav demokracie v Moldavsku e, nie je v jednoduchej situácii. V mene spravodajcu sa ďakujem všetkým sa chcem poďakovať e, všetkým zúčastneným a Zasadnutie tieňových spravodajcov e, sa bude konať v týždni e, po tom, čo bude predložený kompromis. Ďakujem. No. Ďakujem pekne. Teraz by som chcel dať slovo tieňovým spravodajcom. Pán Kovačev, myslím, že neprítomný, alebo je. Ďakujem pekne. Pán Krista, Treba uznať ambície moldavských obyvateľov, ako aj snahu orgánov vyslať signál, že podporujeme v takéto zložité dobe. Keď si pozrieme cestovnú mapu, pokiaľ ide o reformy a dohodu s Medzinárodným fondom a pokiaľ ide o kondicionalitu a potom implementáciu ohľadne asociačnej dohody, tak ako to vypracoval komisár Hahn, prezentovala pani Mogherini, je veľmi jasné, že je tu značný pokrok táto pomoc bude signálom uznania a nových záväzkov odhodlania, pokiaľ ďalší postup, pokrok v rámci reforiem a riešenie aktuálnych víziev zo strany aktuálnej exekutívy. Po druhé, všetci vieme, že je pred nimi dlhá cesta, nikto to nespochybňuje a práve preto vlastne nepodpisujeme Bianko ček, je tam jasná kondicionalita, veľmi prísna, veľmi jasné predpoklady a ciele, na to by sa obvinili tieto prostriedky. Pokiaľ je návrh komisie, ten sa týkal 150 miliónov eur, toto sa potom znížilo na 100 miliónov. Pokiaľ ide o grantovú časť, sa znížila z 50 na 40 miliónov. Pokiaľ ide aktuálne financovanie, bude schválne, iba keď sa naplňa v plnej miere základné podmienky, to sa bude udielať v jednotlivých tranžách a každá tranža sa uvoľní postupne, každá platba bude prepojená na pokrok v oblasti eh, programu Medzinárodného fondu, ako aj ehm, požiadavek EÚ, pokiaľ ide memorandum o porozumení. Kolegyne, kolegovia, na záver chcem skonštatovať následovné. Táto makrofinančná pomoc pomôže Moldavsku rámci financovania, ale ide o viac. Ide tu o silný politický signál, ktorý poukazuje na to, že je to odlanie EÚ ďalej podporovať Moldavskú republiku. Prosím som tejto pomoci, tu budeme mať ešte aj doratočnú páku na to, aby sme zatlačili na realizáciu reformnej agendy v súlade s asociačnou dohodou DCFTA a pôjde o všetky obavy, ktoré môžeme vyvrátiť a ktoré boli vyjadrené. Ďakujem pekne a teraz za EKR. Pani Fotiga. Thank you, chair. Ďakujem pekne. Súhlasím s tým, že pokiaľ ide o makrofinančnú pomoc, je nevyhnutná pre moldovských občanov. Avšak musíme myslieť na predchádzajúce skúsenosti a pre všetkým rozsiahlu korupciu. Na to nesmím zabúdať a musíme si spomenúť, že je tu dispozícii nástroj na pozastavenie, prípadné pozastavenie financovania v ďalších prípadoch, prípadné korupcie. Som znepokojená, pokiaľ ľudskoprávnu situáciu v Moldavsku. To by som chcela poukázať na situáciu právnikov a bojovníkov za ľudské práva Myslím si, že Moldavsko bude čoraz viac obeťou ruskej strategickej komunikácie a to je umožnené vďaka mediálnemu monopolu, pokiaľ je vlastníctvo týchto médií. To sa musí zohľadniť. A ja som požiadala vysokú predstaviteľku, aby posilnila svoje úsilie, aby sa zvýšili operačné aktivity v rámci stredkom East. Ďakujem pekne, pani Fotiga. Už sa nehlási žiadny tieň, ďalší tieň spravodajcovia. Momentálne avšak pani Harm sa hlási. Nech sa páči prepáči, na štínivý spravodajca nemohol sa žiaľ dostaviť, takže ja ju nahrádzam. Zdieľam stanovisko pani Fotigy. Že máme isté problémy v Moldavsku aj v kontexte stratégie Ruska, a takisto európskych stratégií. Ale takisto by som doplnila, že v Moldavsku sme svedkami aj doma vyrobených problémov, a ktoré by mohli viesť k podpore myšlienok tých, ktorí sa snažia e, znova získať vplyv pre Rusko v Moldavsku a posilniť dopad Ruska v Moldavsku. Preto sa mi veľmi pozdávajú zmeny vo forme pozmenujúcich návrhov, ktoré boli zapracované, pokiaľ ide o tie myšlienky, akým spôsobom odpolitizovať menovania v rámci jednotlivých služieb štátnych, ako zabezpečiť nezávislé a plurálne médiá aj e, v kontexte našich finančných nástrojov, ako nastojiť na vyšetrovaní prípadov korupcie v Moldavsku a hlavne ten obrovský prípad bankovej krádeže. Už roky tlačíme na spustenie vyšetrovania, ale celé roky sme svedkami nejakého takmer žiadneho teda pokroku. Ja som za finančnú podporu pre Moldavsko, ale zároveň som aj výraznou zástankyňou zvýšenia visibility, tých kritických postojov, pokiaľ ide o naše postrehy toho, čo sa deje, tomu, čo sa deje v Moldavsku aj pokiaľ ide o tú pomoc, ktorú uvažujeme poskytnúť Moldavsku. Ďakujem pekne Rebeka Harms a teraz by som rád dal slovo spravodajcovi Inta, pánovi Zorinovi Mojsovi. Ďakujem, pán predseda, ďakujem za pozvanie predstúpiť pre tento ctený výbor ako spravodajca gestorského výboru pokiaľ ide o tento legislatívny akt eventuálne. Chcel by som sa dotknúť niektorých tých kľúčových e, problémov, ktoré spomenuli e, kolegovia tu dnes aj v predchádzajúcich diskusiách, ktoré sme spoločne mali, z ktorých vyplýva dojem, že musíme výrazne posilniť politickú podmienenosť, ktorú sme už naviazali na tento nástroj. A tieto obavy sú reflektované v pozmeňujúcich návrhoch, ktoré predložili moji kolegovia v rámci výborov Chcel by som najskôr hovoriť o povahe toho nástroja. Ide o mikrofinančnú pomoc, čiže je to typ e, pomoci IMF, e, ktorý má e, dosiahnuť platobnú rovnováhu a tí podmienenosti, ktorý sa viaže na takýto finančný nástroj, väčšinou sa to týka finančného a hospodárskeho riadenia, governance. Inými slovami, sú tam obmedzenia na typ tej podmienenosti, ktorú môžeme pripojiť v takejto finančnej pomoci, e, berúc do úvahy, že sú iné typy podpory EÚ, ktoré pokrývajú viacej politických oblastí, podmienenosti alebo kondicionality a do tohto kontextu musíme to zasadiť. To však neznamená, že v tomto prípade sa obmedzíme len na striktné, striktnú podmienenosť e, finančného a hospodárskeho riadenia. E, komisia už dala členským štátom a trom spravodajcom parlamentu ten svoj neoficiálny dokument, v ktorom pomenováva tú štruktúru, ktorá by mala byť eh, eh, súčasťou memoranda o porozumení, ktoré má byť vyrokované s Moldavskom. A všetky tieto veci sú tam zakomponované, sú tam silne pomenované a sú to veci, ktoré sa premietajú do eh, praktického sveta. Boj proti praní špinavých peňazí, reforma rôznych sektorov, odvetví, DCF, TA, reforma nad rámec tej bežnej podmienenosti Takéto reformy správy riadenia majú systémový dopad, ak sú správne realizované, majú potom systémový dopad a definitívne okrem iného e, limitujú, obmedzujú moc e, oligarchov a akúkoľvek arbitrárnu, svojvoľnú moc. Ak máte silné inštitúcie alebo silnú správu riadenie, tak obmedzujete e, priestor pre oligarchov a pre rôznych darebákov, aby tu spolu vytvárali ten verejný život, verejný priestor. To je jedna z vecí, jeden z záväzkov eh, tohto výboru. Dostal som dnes eh, list od eh, komisára Moskovičiho a on okrem iného potvrdzuje to, že komisia bude veľmi prísne posudzovať túto podmienenosť, skôr ako príde k akémukoľvek vyplácaniu prostriedkov. Druhá vec je, že ten návrh vychádza z medziinstitucionálnej dohody, ktorá bola uplatňovaná od roku 2013 medzi týmito troma inštitúciami. Keď e, nie je toho času veľa, tak to skrátim. Ak budeme tento rámec meniť teraz a mnohé z tých pozmeňujúcich návrhov výboru by viedli k pozmeneniu tohto rámca, tak by to viedlo k vážnym oneskoreniam, významným oneskoreniam, čo by vyslalo definitívne nesprávny geopolitický signál Moldavsku, ako aj partnerom e, na východe Nemali sme žiadne počas posledných dvoch rokov e, žiadnu pomoc MFA, pretože Rada a parlament neboli schopné sa dohodnúť na spôsobe, ako to realizovať. Výsledkom rokovaní je teraz rámec, ktorý sa verne odráža v rozhodnutí, ktoré máme dnes pred sebou. Mali e, by sme zrejme dať pozor na to, aby sme tento citlivý kompromis, ktorý sme nastavili s inštitúciami, nepokazili. Všetci chceme, aby Moldavsko bolo lepším miestom, ale keď na ňu uvalíme podmienky, ktoré sa týkajú úplne, alebo ktoré sa, sa rovnajú úplnej transformácii len za niekoľko mesiacov, čo nedokážu ani niektoré naše členské štáty, nie sú na takejto úrovni, vlastne len tým popierame tú pomoc, ktorú tak výrazne potrebuje Moldavsko, tým, že sa sústredujeme na nástroj, ktorý robí niečo iné, ako je systémová, horizontálna, principiálna reforma, čokoľvek v Moldavsku. Keby sme e, opustili to Moldavsko, tak tým by sme získ- stratili akýkoľvek pákový efekt nad jeho reformami. Takisto som dostal potvrdenie od komisia, už to uzatvorím, pán predseda, od e, teda komisára Moskovičeho, že parlament dostane tie isté informácie v tom istom čase ako členské štáty, e, respektíve výbor členských štátov, ktorý e, stanovuje samotná rada a spoluzákonodarci. Kolegovia majú obavu, že nebudú informovaní. Máme písomné potvrdenie od samotného komisára Moskovičiho, že toto nebude problém a naše útvary sa pozrú na to, ako to efektívne urobiť, realizovať. Aby som to uzavrel, tak tá dokonalosť, snaha o dokonalosť bráni v tých dobrých, reálnych riešeniach. Ten balíček e, môžeme teda zlepšiť, môžeme ho potvrdiť, podporiť a hovorili sme o tom aj e, s tieňovými. Čiže silný balíček podmienosti, ktorý zabezpečí skutočnú skutočnú zmenu, skutočnú reformu, avšak v reálnych e, intenciách, nebude to nejaká utopia, pričom bude plne rešpektovaná výsada parlamentu, alebo výsady parlamentu. Teším sa na spoluprácu s kolegami, so spravodajcami, s tieňovými, so všetkými ostatnými kolegami, aby sme sa dostali k tomuto cieľu tým, že e, sa to dostane na hlasovanie, dúfam, na, na plenárku. Ďakujem. Right, thank you, uh, Mr. for your part. Ďakujem pekne, pán Mojza, Ďakujeme za vašu správu, za výbor INTA. Už nevidím žiadnych ďalších kolegov, ktorí by chceli vystúpiť. Mohli by sme teda teraz dať slovo zástupcovi komisie. Skôr ako tak urobím, chcel by som vás informovať, že sme pozvali aj dvor auditorov na túto schôdzu, aby predložil svoje závery, pokiaľ ide o nedávnu správu EÚ pomoc na podporu verejnej správy v Moldavsku, nakoľko dvor auditorov dnes nie je zastúpený, chcel by som eh, spomenúť aspoň niekoľko pripomienok z tejto správy, nakoľko je to mimoriadne relevantné z pohľadu témy našej diskusie. Dvor auditorov sa zaoberal tým, či 782 miliónov eur, ktoré boli eh, poskytnuté od roku 2007 Moldavsku a citujem, efektívne, alebo teda prispeli efektívne k posilneniu verejnej správy, koniec citácie, viac menej konštatovali, že rozpočtová podpora mala obmedzený účinok a že komisia mohla e, konať oveľa rýchlejšie v prípade vzniku niektorých rizik. Komisia by mala takisto lepšie využívať niektoré podmienky pri e, poskytovaní e, financií EÚ. Nakoniec bolo počiarknuté, že komisia nebola dostatočne prísna pri posudzovaní splnenia, respektíve nesplnenia týchto podmienok. Teraz dám slovo komisii, aby zareagovala na pripomienky, ktoré prezentovali poslanci dnes po obede a možno sa môže vyjadriť komisia aj k tomu, ako sa postavila k správe dvora auditorov, tak aby sa ubezpečila, že asistencia poskytovaná ju v tejto krajine alebo pomoc bude ešte účinnejšia do budúcnosti. Kto by chcel vystúpiť za komisiu? Pán Helio Dolo, Temprano a Rono. Nech sa páči. Vy ste zodpovední za mikro, eh, mikrofinančnú pomoc a za tie krajiny v susedstve. Nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Ja by som chcel poďakovať tak eh, spravodajcovi Astrovičusovi, ako aj pánovi eh, z výboru INTA, pánovi Mojcovi, za podporu tohto návrhu. Ako viete, krajina zažila ťažké podmienky mikrofinančnej pomoci z dôvodu kombinácií šokov a aj v bankovom sektore, ako viete, to bolo spôsobené e, veľkým podvodom v oblasti bank. bank. Rusko, Bielorusko, Európska únia tiež vyvíjali tlaky na krajinu a to sa negatívne prejavilo. Takisto bola odmietaná pomoc darcov ešte prednedávnom, pokiaľ teda nie vstúpila do úradu nová vláda na začiatku roku 2016, ktorá sa zaviazala k reformnému programu, ktorý je v tejto chvíli realizovaný a ktorý podporuje Európska únia. A ako viete, ten sa pretavil aj do dohody vo februári minulého roku. A je tu podstatný ako hĺbkový program takých reforiem, ako aj dohoda s menovým fondom, pokiaľ ide o komplexný program hospodárskych reforiem. Medzinárodný menový fond bol v krajine nedávno a blíži sa k eh, uspokojivému uzavretiu prvého kola programu. Na začiatku apríla mal byť ďalšie návšteva zo strany MMF. Komisia chce opäť nastaviť tú bilaterálnu podporu, ktorá bola asi na dva roky pozastavená. Tak bilaterálna podpora zo strany Európskeho nástroja, ako aj mikrofinančná pomoc. V tomto kontexte navrhujeme takúto operáciu, ale musím jasne povedať, že komisia sa plne stotožňuje s obavami, ktoré vyjadrili poslanci parlamentu, pokiaľ ide o tú podmienenosť. Komisia chce ísť cestou takej prísnej, tvrdej podmienenosti v rámci tejto aktivity a navrhujeme teda aj v rámci prvej tranže takéto podmienky, ktoré zvyčajne sa viažu len na eh, programy, ktoré sú spúšťané zo strany MMF a to bude vplývať na celý, e, celú tú pomoc, ako aj na ten element toho grantu, alebo na tú časť, ktorá sa týka grantu. Ako povedal pán Mojzaj, my sa budeme sústrediť na niektoré reformné oblasti. Takou prierezovou témou bude posilnenie správy riadenia e, ekonomického, hospodárskeho, takisto bankového sektoru, verejného sektoru, prostredníctvom vonkajších kontrol, auditovania, transparentnosti e, verejných podnikov, silnejšie pravidla obstarávania a tretia oblasť, boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí, takisto posilnenie vládneho sektoru a posilnenie toho regulačného rámca a tej správy riadenia regulačného rámca, ale aj prepojenosti s Európskou úniou, v neposlednom rade aj investičná klíma pre, investi- teda pre implementáciu investícií, akékoľvek pozastavenie DCFTA by bolo automatické, tak sa to uvádza v tých úvodných článkoch tohto rozhodnutia, ale mali by sme aj veľmi konkrétne podmienky viažúce sa na politiky, ktoré by sa sústredili na implementáciu DCFT a na túto dohodu. A zároveň, ako povedal pán Mojs, nemôžeme očakávať, že mikrofinančná pomoc e, povedie k vyriešeniu všetkých problémov, ktoré máme vo vzťahu k tejto krajine a z pohľadu tých reforiem, bude to podmenené e, politickými reformami. Naše podmienky by boli ekonomické a finančnej povahy, ale týkali by sa aj aspektov správy riadenia, vrátania reformy súdnictva. To je veľmi dôležité z pohľadu investícií a podnikateľskej klímy. Chcem vás ubezpečiť, ako zvyčajne pred akýmkoľvek uvoľnením prostriedkov alebo pred akýmkoľvek rozhodnutím v takomto ohľade budeme požadovať posúdenie uvoľnenia alebo teda spustenia takéto, takéto pomoci zo strany ESVČ, ak by tam bol problém s politickým smerovaním, s, s demokratickými inštitúciami alebo s nejakým záväzkom smerom k procesu pridruženia alebo asociačnému procesu, tak to samozrejme by sa všetko premietlo do pozastavenia tejto aktivity aktivitu alebo to financovanie, to má byť e, grantový element, asi 40 celkovej pomoci, čo je oprávnené z pohľadu toho, že je to veľmi e, malá krajina, sú tu isté príjmy na hlavu a takisto sú tu isté indikátory, ktoré sa týkajú zadlženosti alebo aj chudoby. A je to jediná krajina v rámci tohoto priestoru, ktorá má prístup k financiám zo strany MMF a Svetovej banky. Čiže všetko všetky náležitosti splňajú, pokiaľ ide o takýto typ grantu. Pokiaľ ide o správu dvoru auditorov, chcel by som spomenúť skutočnosť, že táto aktivita, tak ako vníma komisia, skutočne zohľadňuje viacero tých obáv, ktoré vyjadril dvor auditorov, napríklad pokiaľ ide o zmierňovanie rizík a rýchleho konania v prípade ich vzniku. My sme e, podmienili takúto spoluprácu e, preskúmaním tých administratívnych e, častí a administratívnych zložiek Takisto tam budú špeciálne zároky, pokiaľ ide o ochranu finančných záujmov. Samozrejme, takéto audity umožníme aj pre dvor auditorov na mieste. Takisto tam budú podmienky, ktoré nielenže automaticky pozastavia výplaty, ako náhle bude akákoľvek malá nezrovnalosť, ale spôsobí to aj e, rýchle preplatenie tejto sumy uvoľnenej na pomoc. Takisto budeme testovať používanie tých, e, alebo čerpanie tých prostriedkov tak ako je to v prípade všetkých aktivít zo strany MMF, e, ak bude nedostatočná reforma, respektíve slabý pokrok, tak nebude, nebudú vedené prostriedky. Je dôležité vedieť, že rozhodnutie tých spoluzákonodárcov, pokiaľ ide o schválenie takéhoto pomoci, to neznamená, že ešte príde k uvoľneniu tých prostriedkov. Tým získava len nástroj, ktorým sa bude snažiť ovplyvňovať tento proces reformy správnym smerom. A je to nástroj pre moldavské úrady, ktorý môžu použiť v prípade, že tie reformy budú pokračovať dobre, tak ako tomu bolo za posledný rok. Nad rámec toho by som ešte rád, pokiaľ ide o tie návrhy a tie pozmeňujúce návrhy, ktoré sú obsiahnuté v tej správe, ktorá bola predložená bude dôležité obmedziť akékoľvek navrhnuté pozmeňujúce návrhy, pretože tak, ako už zaznelo, tie pravidla mikrofinančnej pomoci vyplývajú alebo sú dôsledkom e, veľmi krehkého konsenzu, ktorý dosiahli zákonodarci pred troma rokmi, ktorý sa dostal do toho spoločného vyhlásenia o mikrofinančnej pomoci to je veľmi dôležité nesnažiť sa meniť alebo ohroziť takýto konsenzus tým, že by sme sa dotýkali tých e, článkov tejto dohody alebo že sme spochybňovali pravidlá, ktoré boli takto pozorne, takto obozretne sformulované. Avšak obavy parlamentu ako aj rady je možné ľahko zohľadniť posilnením formulácií alebo týchto jazyka tým, že sa tam vyzvihnú politické predpoklady e, v súvislosti s touto aktivitou, napríklad väzba na asociačnú dohodu alebo nejaké obavy v tejto súvislosti a takisto e, obavy, ktoré sa týkajú podmienenosti alebo ktoré sa týkajú aj úvodných ustanovení memoranda o porozumení, ktorá je formulácia, e, ktorého formulácia je v mandáte komisie a teda aj rokovanie, vyrokovanie. Za chvíľu skončím. E, spomeniem aj nedávnu výmenu listov korešpondencie e, zo strany nášho komisára Moskovičo na predsedu výboru INTA. Komisár samozrejme bude informovať plne v súlade so spoločným vyhlásením spolu s zákonodarcov e, o prípadoch či už uvoľnenia prostriedkov, či už pôjde o memorandum o porozumení, či pôjde o nejaké tie výbory, ktoré budú vytvorené v rámci komitológie, či tam bude memorandum o porozumení, ktoré bude okamžite poskytnuté tak rade ako aj parlamentu. A ako aj pokiaľ, pokiaľ ide teda o to vyplatenie, e, budeme pri každej tranži informovať o tomto vyplatení, ako náhle sa udeje. A takisto tie podklady k vyplateniu, alebo teda to posúdenie, ktoré vedie k vyplateniu, takisto budeme vítať, alebo teda budeme reflektovať e, dodatočné informácie, ktoré bude požadovať parlament. Budeme sa úzko deliť o tieto informácie s parlamentom aj s radou, tak ako je to uvedené v liste, ktorý zaslal náš komisár. Ďakujem veľmi pekne. Thank you, Mr. Arroyo. And now, finally, I would like to give the floor to Mr. Schubel from the European External... A nakoniec eh, pán Schubel z ESV nech sa páči. Very much, Mr. Chairman. Thank you for inviting me to... Eh, ďakujem pekne, ďakujem pán predseda, ďakujem, že som mohol prísť sem e, pár slov politickej situácie. E, Moldavsko. Boli sme svedkami z tej stability za posledný rok, alebo tak. Stabilná vláda, nový prezident v Moldavsku od decembra minulého roku. Pán Dodon, prezident, práve sa vrátil z druhej návštevy v Moskve, Moskvy, kde sa snaží obnoviť vzťahy s Ruskou federáciou. To nebude jednoduché Napriek e, tejto stabilite samozrejme Moldavsko e, čeli viacerým výzvam. E, mnohé už boli spomenuté predrečníkmi. Konkrétne potreba bojovať proti korupcii a takisto slabá správa a riadenie, ktoré viedli k zníženiu daňových a platobných pozícií, ako aj spomaleniu hospodárskeho rastu. Ďalšia výzva, a to samozrejme už spomenul, bolo spomenuté, zabezpečiť úplné preskúmanie, kompletné preskúmanie masívneho masovej sprenevery, ktoré vedlo vlastne ku kolapsu v 2014 bankového systému. Tá druhá správa spoločnosti, americkej spoločnosti Kroll má byť zverejnená v apríli a dúfame, že tá vniesie do veci viacej jednoznačnosti, ako povedala aj pani Harms, že povedie konečne k nejakým výsledkom v rámci tohto vyšetrovania. EÚ nadalej úzko monitoruje politický vývoj v Moldavsku a myslím, že sme všetci spomínali, čo chceme vidieť v tých záveroch rady respektíve sme to všetci spomenuli v tých záveroch Rady e, pre vonkajšie záležitosti vo februári 2016 a to všetko platí aj dnes, čo je v tých záveroch. Niektoré z ekonomických ťažkostí boli zhoršené slabou hospodárskou aktivitou niek- z pohľadu niektorých kľúčových obchodných partnerov Moldavska. To bolo z časti eliminované zvýšenou výmenou obchodnou z EÚ a to je aj vďaka tej asociačnej dohode, ktorá vstúpila do platnosti 1. júla 2016. 13. marca bola zverejnená správa o asociácii implementácií Moldavska, kde je posúdený pokrok implementácie e, asociačnej dohody a toho DCFTA, teda tejto dohody DCFTA a počiarkuje veľmi jasne, jednoznačne zostávajúce reformné potreby. Budeme to riešiť aj 31. marca. E, premiér Filip e, príde na túto radu pre konkurencieschopnosť. Pani Mogherini bude jej predsedať vysoká predstaviteľka. Navrhovaná mikrofinančná pomoc EÚ, ako viete, bude sprevádzať nový program zo strany MMF pre krajinu, schválený v novembri minulého roku. Prostriedky v rámci navrhovaného programu, to spomínal kolega z DG Ekfin, z komisie bude úzko podmienený pokrokom v rámci programu MFF a implementáciou istých podmienok, ktoré budú dohodnuté medzi Moldavskom a EÚ v memorande o porozumení o tom tu hovoríme. Tieto podmienky, ktoré sa viažú na politiky, budú riešiť niektoré principiálne slabosti alebo slabé stránky eh, moldavského hospodárstva a takisto niektoré nedostatky v rámci bankového sektoru. To sa udeje v úzkej súčinnosti s programami prispôsobenia sa a zlepšenia, ktoré si dohodla so Svetovou bankou, teda dohodlo Moldavsko so Svetovou bankou a SMFF. Takisto sa to bude viazať na dohodu DCFTA. Mimochodom, tie podmienenosti v súvislosti s rozpočtom EÚ, tie sa týkajú zlepšenia o nezávislosti súdnictva, respektíve boja proti korupcii. To je to, čo tu bolo doplnené v princípe. V Moldavsku sa podarilo prijať niektoré e, relevantné reformy za posledné mesiace. Je nevyhnutné, aby tieto kroky pokračovali, aby boli posilnené bez nejakého, nejakých krokov späť. Vzťahy z EÚ prispeli vlastne k modernizácii Moldavska, zvýšila sa obchodná výmena a kontakty medzi ľuďmi my sa domnievame, že naše financie, financie EU skutočne môžu pomôcť Moldavsku vytvoriť hospodárske príležitosti, pričom sa chopí niektorých obchodných možností a využije aj znalosti, odborné znalosti EU a poskytnú dobré výhľady, hlavne pre mladú časť pracovnej populácie, od tých mladých pracovných Takže, aby som to zhrnul, my podporujeme Moldavsko vo svojom, v jeho reformnom úsilí, ale ako je to jasne vyjadrené už aj v citovanom citovaných záverov rady z februára 2016 očakávame hmatateľné výsledky a za týchto podmienok budeme podporovať mikrofinančnú pomoc pre Moldavsko. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne, pán Šuber. Sú nejaké pripomienky z vašej strany? Teraz je tá možnosť. Máme jeden, dva, dvoch kolegov. Pani Harms, nech sa páči. I think for all of us who are in favor... Myslím si, že všetci asi sme za to, aby sme pomohli Moldavsku ako asociovanej krajine. A samozrejme je veľmi dôležité šíriť toto povedomie medzi občanmi v Moldavsku a mnohí ľudia očakávajú od nás, že budeme úzko sledovať aj to, čo sa deje s tými finančnými prostriedkami, ktoré poskytujeme a očakáva sa od nás, že jednoducho nebudeme len tu súhlasiť s tými štruktúrami, ktoré sú kritizované mnohými občanmi aj v Moldavsku. A to sa netýka len zistení tvor auditorov, ale kritizuje to mnohí moldavskí občania. A toto je relevantné pre EÚ, ako aj z hľadiska asociačnej dohody, a to je rozhodujúce. Vielen Dank. And now Ďakujem pekne, teraz pani Desarnes. Chcem sa poďakovať v mene spravodajcu, ja mu všetko odovzdám, čo ste povedali, najmä kolegovia z AFETu a z INTA. V zásade e, tu panuje konsenzus, podporujeme makrofinančnú pomoc, lebo je to silný a pozitívny signál pre Moldavsko. A samozrejme, e, zhodujeme sa v tom, že musíme tú pomoc podmieniť ekonomickými podmienkami a podmienkou dobrého riadenia. A tie podmienky musia byť realistické, ale zároveň náročné. No a e, splnenie tých podmienok je v záujme aj EÚ, aj Moldavska. Ďakujem. And... Ďakujem pekne. A ešte pán Mojser, nech sa páči. A ďakujem pekne veľmi stručne. A áno, myslím si, väčšina občanov očakáva, že budeme sledovať to, čo sa udie s týmito prostriedkami, pokiaľ tento nástroj je to pomerne jednoduché, pôjde to prostriedky Národnej banky, musí vyžiť iba na stanovené účel, alebo jeden účel, a to ide o podporu vlastne e, platobného účtu, takže to nepôjde na projekt nejakých oligarchov, nebude sa vec preneveriť, tu ide makrofinančnú pomoc, samozrejme to Ide o to, že musíme naplniť ten účel, ako aj tie predstavy a pokiaľ ide o ostatné prostriedky, tam musíme konkrétne sledovať, na čo sa vynaložia prostriedky. Tuto riziko, že by sa nesprávnym spôsobom vynaložili prostriedky, je neexistujúce Áno, pokiaľ je tu obozretnosť, sú tu určité opatrenia na to, aby sa to neopakovalo čo v minulosti. To je makrofinančná pomoc, ale tu nejde o projektové prostriedky a v zásade nikto by to nemohol si nejako spreneveriť. Na záver by som chcel povedať, že tuto ide vlastne súčasť širšieho úsilia, pokiaľ ide o rozličné pákové efekty, aby sa vykonala aj reformy v Moldavsku a pravdepodobnosť nejakých, nejakého zneužite prostriedkov veľmi nízka je dôležité samozrejme si uvedomiť, že v rámci každej pomoci, ktorú poskytujeme, všetko je prepojené na jasnú kondicionalitu, to je súčasťou balíka a jednoducho, keď hovoríme o tom, že chceme byť realistickí, to neznamená, že slabý vôbec nie, kondicionál, je ten balík, to, čo sa pripravuje, to je veľmi silné a ak to bude fungovať, skutočne to bude systemický vplyv a veľmi zásadný. Ďakujem. Right, thank you. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne zastupcom komisie, SVČ za ich príspevky. Ďakujem pekne kolegyňam kolegom za túto diskusiu. Dovolte, aby som na záver ešte povedal, kedy sa bude hlasovať. Budeme hlasovať 11. apríla. To je prvý takýto dátum. A bude to vlastne ešte pred rokovaním INTA a tamto hlasovanie sa poviem 25. apríla. Kolegyne, kolegovia, Myslím si, že to je bolo všetko pre dnešok. Najbližšie sednutie sa uskutoční zajtra do obeda 8.30. Tam budem mať viaceré prípady elektronického hlasovania, body 8, 9 a 10. A potom pokračujeme o 8.45 výmenou názorov. Adam Šáp, iste poznáte, ktorý vlastne zastupuje tu USA, pôsobí na misii USA v Bruseli. Prajem všetkým príjemný večer.